Ďakujem pekne. Ešte na záver jedno oznámenie. Dostal som žiadosť skupiny ALDE no, vymenovať Vincenza Jovíneho za člena výboru pre rozpočtovú kontrolu, ktorý nahradí pána Gio Maria Ugiasa. Je niekto proti tomu? Takže táto žiadosť je schválená. No a zápis dnešného zasadnutia bude predložený parlamentu na schválenie.